Herr Kollege Buda. Dragi colegi, lucrătorii sezonieri și transfrontalieri reprezintă o categorie... Ďakujem veľmi pekne sezónni pracovníci, zahraniční pracovníci sú eh, nevyhnutnou pracovnou silou pre mnohé eh, sektory. No a počas koronakrízy sme eh, sa ukázalo, že ich nedostatok ohrozil dokonca existenciu eh, podnikov v EÚ a súčasne to tak, že v mnohých členských štátoch eh, sa dostali do veľmi ťažkej situácie a to ohrozilo ich život, eh, ohrozilo sociálne zabezpečenie. Európska únia musí hľadať mechanizmy toho, ako zabezpečiť dôstojné a bezpečné podmienky na bývanie a prácu potrebujeme štandardy, ktoré budú rozumné a aj sociálne zabezpečenie treba eh, zaručiť, aby skutočne boli poistení proti chorobám aj v prípade takýchto pandémií. No a okrem toho eh, musí byť možné, aby zamestnanci eh, mohli uplatňovať svoje práva, ktoré teraz využívať nemôžu. Ďakujem pekne. Ďakujeme kolega Buda a nasleduje uh, kolegyňa Dura Ferrandis. Nech sa páči. Eh, Ďakujem veľmi pekne. A táto pandémia ukázala, aké je to so situáciou a mobilitou zamestnancov a migrantov. Tá situácia nie je rovnocenná ako za štátnymi príslušníkmi. Myslím teraz na tých, ktorí pochádzajú eh, z členských štátov alebo tretich štátov, ako napríklad zamestnanci polnohospodársky, ktorí veľmi prispievajú eh, k s základnými produktami. Eh, objavili sa prípady, kde skutočne tie podmienky boli veľmi nestabilné a to nie je možné. My musíme odhalovať podvody, pretože to sú skutočne veľmi ťažké situácie a, a na sektora. A okrem toho to vedie veci aj iných sektoroch. E, napríklad e, sú tam nejakí sprostredkovateľia, ktorí e, zamestnancov presúva z jedného členského štátu do druhého a to bez akékoľvek ochrany. To sa v Európe nemôže stávať. Všetci zamestnanci bez výnimky musia mať rovnaké zaobchádzanie, musia mať dobré podmienky, dôstojné podmienky a potrebujú možnosť dostať štátnu pomoc bez ohľadu na svoj pôvod. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Dura Ferrandis. A teraz na jednu minútu kolegyňa Brune, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia, ja sa teším e, za iniciatívy tohto uznesenia o ochrane e, sezónnych a cezhraničných zamestnancov e, v rámci krízy COVID-19 Ehm, tá ich situácia sa počas krízy veľmi eh, zhoršila. Ehm, no a dôležitý pre európske hospodárstvo. No a potrebuje, aby bol e, zabezpečený princíp rovnakého zaobchádzania. Kríza COVID-19 odhalila e, zneužívanie. No a ukázalo sa, že každý členský štát má svoju zodpovednosť a musí ich rešpektovať. No treba zaistiť e, sociálnu, účinnú sociálnu ochranu pre týchto zamestnancov, rovnako ako adekvátne istoty. No a je to veľká úloha inšpektorátov práce, no a dohľadanie na dodržiavanie príslušnej smernice o vysielaných zamestnancoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Bruné. No a väčšinou slova, ktoré, ktoré tu nie sú, slovo nedávam, ale kolega Radačovský sedel na inom mieste. Pán Radačovský, kde je jeho miesto? Je? Takže nech sa páči, máte slovo. Vážení kolegovia, podporujem v celom rozsahu návrh uznesenia týkajúcich sa zahraničných a sezónnych zamestnancov. Je všeobecne známe, že predovšetkým sezónni zamestnanci pochádzajú zo sociálne slabších skupín, že pochádzajú z krajín východnej Európy a pochádzajú z krajín tretích. Je tiež všeobecne známe, že pracujú na základe krátkodobých zmluv, majú zlé pracovné podmienky, e, často minimálnu mzdu. Je preto potrebné zaoberať sa týmito skutočnosťami, zaoberať sa týmito skutočnosťami, aby pracovné podmienky týchto zamestnancov, ktorí tvoria značný teda príjem pre krajiny, v ktorých pracujú, boli dostatočne akceptovateľné a v súlade v súlade s európskou no, legislatívou. musíme rozmýšľať aj do budúcnosti a myslieť na to že možno raz takéto podmienky a sezónne zamestnanie sa bude týkať aj mužov žien z paríža švédska a z iných krajín že budú prichádzať do krajín východnej európy pracovať teda aj aby oni mali podmienky rovnaké aké sú teraz. ďakujem. Ďakujem, pán Radačovský. A teraz pán Raj na jednu minútu. V Nemecku máme e, nový zdroj nákazy. 600 nových e, identifikovaných, 700 ľudí v karanténe a ide o, opäť o mesospracujúci priemysel podnik Tönies. A väčšina zamestnancov sú z Bulharska a Rumunska. Premiér Severného Porinska Westfalska e, z CDU hovorí, že e, za túto nákazu nenesú e, vinu podmienky, v akých títo ľudia pracujú, že za to môžu tí pracovníci, ktorí cez víkend boli doma. A ja som zhrozený z tohto. Voľný pohyb s Rumunskom a Bulharskom vedie k mnohým veciam, napríklad mzdový dumping alebo dokonca aj kriminalita a prostitúcia. Ale vyčíta týmto zamestnancom, že oni môžu za nákazu preto, lebo išli na víkend domov, tak to zachádza príliš ďaleko. Za toto, po toto ja sa nemôžem podpísať. Ďakujem. A teraz pani Reintke na jednu minútu. Stovky nových prípadov korony na bytunku v Gütersloh to je veľmi smutné a Armin Laschet, eh, premiér eh, Severného Porínska a Vestfalska, povie, že to priniesli rumúnsky a bulharskí pracovníci. Toto jednoducho nemôžeme akceptovať. Je to starý narratív, eh, cudzinecký, obvinuje cudzincov z toho, že zavliekli chorobu k, ne, k nám ale musíme si uvedomiť, aj Armin Laschet si musí uvedomiť, že máme zjednotenú Európu a Európa je zodpovedná aj z tých rumunských a bulharských zamestnancov, ktorí často pracujú za nedôstojných podmienok, za veľmi nízke mzdy a majú nedostatočné ubytovacie podmienky. A preto eh, sa musíme prestať pozerať na štátnu príslušnosť zamestnancov. Potrebujeme európsky orgán práce, ktorý bude kontrolovať podmienky, v akých ľudia pracujú. Nesmieme sa báť e, zvyšovania e, štandardov. Musíme konečne zastaviť takýto druh vykoresťovania. Ďakujem. Ďakujem pani Reintke. A teraz pani Aguilar, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Musím povedať na začiatok e, a chcem zdôrazniť, že sezónni pracovníci robia obrovskú prácu v poľnohospodárstve a kríza nám to opäť raz ukázala. V Španielsku je situácia taká, že e, sme stratili veľkú časť úrody, e, lebo nám chýbali pracovné sily, ktoré nemohli k nám prísť. A je to strašné, že niektorí vládni predstavitelia Španielska kritizujú poľnohospodárov za e, tie podmienky, ako zamestnávajú zamestnancov, hovoria o otrockej práci. No už ja si myslím, že to poukazuje len na to, že poľnohospodárstvo je strategicky dôležité pre našu krajinu a takéto výčitky nie je možné akceptovať. A už vôbec nie od takejto vlády, ktorá pripustila, e, že e, obrovské počty starých ľudí prišli o život počas tejto zdravotníckej krízy a esenciálni pracovníci v mnohých sektoroch pracujú bez ochranných pomôcok. A mali by sme žiadať skôr ospravedlnenie. Ďakujem. Ďakujem. Pani Aguilar a teraz pani Gema na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Vieme dobre, že prijaté opatrenia v členských štátoch pre boj proti šíreniu e, vírusu znamenali pre sezónnych a cezhraničných pracovníkov, e, že e, sa dostali do veľkých problémov, e, pretože sa ocitli bez ubytovania, bez príjmu, bez zdravotnej starostlivosti zo dňa na deň. Chcem poukázať najmä na sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve. To sú často obete vykorisťovania nádenickej práce, je to typ práce, ktorý sa často využíva práve v mojom regióne, v Južnom Taliansku. Toto uznesenie je jasnou reakciou na tieto závažné problémy, ktorým čelia tieto kategórie zamestnancov. Želám si, aby členské štáty zaručili rešpektovanie práv týchto ľudí. Je potrebné trestať akúkoľvek diskrimináciu a je potrebné na úrovni rady zaručiť zdroje na to, aby sme podporili zamestnanosť a aby sme takisto podporili e, také podniky, ktoré utrpeli v kríze. Ďakujem pani Gema. Teraz pán Furlas na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Vy ste uh, povedali. Voľný pohyb pracovníkov je základom Európskej únie a uh, to sú ľudia. To sú ľudia s rodinami, ľudia, ľudia, ktorí pracujú, ktorí sú závislí od svojich. Ktorí potrebujú uh, um, svoj príjem a Európsky parlament uh, musí urobiť uh, všetko preto, aby ich ochránil. My uh, chceme uh, ochrániť vašu prácu, chceme vás chrániť, sme na vašej strane, nie sme proti vám. Toto je veľmi dôležité posolstvo, ktoré dnes musí výjsť z tejto sály. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán kolega Angel. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Kríza COVID-19 je štruktúrálny problém, no a ja vítam uznesenie, ktoré Eh, členské štáty, zamestnávateľov a Európu stáva pre vlastnú zodpovednosť. Eh, Už eh, zamestnávateľe často zneužívajú sezónnych zamestnancov, no a sociálne služby sú, sú oslabené a rovnako inšpektoráty práce nedokážu vykonávať úplne svoju úlohu, no a to sa preukázalo jasne v tejto kríze, no a avšak treba, aby sa rešpektovala príslušná legislatíva. No a my, socialisti, žiadame viac transparentnosti a vyzývame komisiu, aby nadalej analyzovala dopad opatrení a zatvorenie hraníc. No a dúfame, e, že e, závery e, budú viesť k akčnému plánu. No a v mene socialistov a našej politickej skupiny by som chcel poďakovať novým asociáciám a MVOčkom a sociálnym partnerom za ich pomoc, ktorú vykonali v prospech zamestnancov počas tejto krízy. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne kolega Angel a teraz kolegyňa Bilde. Ďakujem pekne, pán predseda. Epidémia a pandémia COVID-19, ako iste viete, znamenala obrovský šok pre naše hospodárstvo. No a ja dnes chcem brániť našich mladých v krajine, ako je Francúzsko, kde je 1 milión nezamestnaných, tak naši študenti a mladí sa stretávajú s obrovskými problémami. Už mnohí mladí nedokážu, nedokážu nájsť si ani letnú brigádu, aby mohli z toho budútok roka vyžiť veľmi veľa študentov. Nedokáže si nájsť štá, eh, ani stáž na to, aby eh, mohli eh, ukončiť vysokú školu. Už mnohí nedokážu po ukončení školy nájsť si zamestnanie. Veľmi mladých si želá odísť z tohto kontinentu, aby našli lepšiu budúcnosť. No a počas tohto obdobia Európska únia sa snaží uh, rešpektovať pravidlá no a chce púšťať do našich krajín milióny vyslaných zamestnancov a pustiť k nám viacej ekonomických migrantov. No už e, pokiaľ Európska únia a Európska komisia neskončí s touto neudržateľnou doktrínou, musia myslieť na našich, na našich študentov, na našich mladých. Ďakujem pekne kolegyni Bildy a teraz kolega Andresen. Minúta človek mal, ten muž mal okolo 50 a zrazu sa zrútil, odpadol za pásom a pracovníci mu nadávali a museli ísť 8 kilometrov peši, aby našiel lekára. Nikto ho nebude podporovať. Je to viac ako 17 miliónov Európanov, ktorí pracujú cez hranične. Je to v lodeniciach, je to na bytunkoch, je to v poľnohospodárskych podnikoch. Mnozí z nich sú veľmi zle platení, nie sú, nemajú sociálne poistenie a ich osud nás nesmie zaujímať len vtedy, keď korona koronavírus vypukne v nemeckých mesopodnikoch. Títo ľudia sú vykoristovaní a nemecké predsedníctvo musí svoje predsedníctvo v rade využiť na to, aby sa zasadzovalo za práva všetkých týchto ľudí. A komisia sa tam musí pozerať a musí sa e, viacej za týchto ľudí angažovať. To je veľmi dobré, že parlament sa e, s týmto uznesením zaoberá, že chce týmto ľuďom ľuďom pomôcť. Ďakujem pekne, kolega Andresen a teraz kolegyňa Zalevská, jedna minúta. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, pandémia Pandémia tragickým spôsobom poukázala na to, čo parlament pranieruje už dávno. Samozrejme, niektoré veci sa menia, ale tam, kde to bolo zlé, sa to stalo ešte horším a teraz je jedinečná šanca na to, aby sme tieto veci analyzovali a vyjadrili odporúčania. My ako Európsky parlament by sme si mali sami uložiť túto povinnosť, aby sme pri týchto ľudí z členských štátov niečo urobili urobili. Členské štáty samozrejme tiež majú právomoc kontrolovať tieto podniky, ktoré nedodržiavajú všetky pravidlá. A myslím si, že nemecké predsedníctvo sa tomu bude venovať aj na rade ministrov, ministri pre rodinu sa na to pozrú a výsledkom takejto spoločnej úvahy musí byť zlepšenie týchto podmienok. Ďakujem veľmi pekne kolegyňa Zálevská a teraz kolega Falka. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne. E, mal som 16 rokov, keď som skončil školu a potom mi kúpili rodičia a bicykel a potom som chodil ako sezónny pracovník e, do práce a nikdy som nad tým nerozmýšľal, či som dostatočne chránený. No ale teraz e, sa to vidím úplne inak, pretože e, práve touto rezolúciou je potrebné chrániť lepšie pracovné podmienky, dodržiavanie správnych podmienok pre ubytovanie, ako aj bezpečnosť za zdravie pri práci. Na to sa musíme zamerať a e, tiež musíme e, brať do úvahy, ako k tomu pristupujú tieto podniky. Chcem sa všetkým veľmi pekne poďakovať za to, že ste tu zohľadnili šest týchto dôležitých bodov, ktoré sme my ako EPP Rumunska predložili. Ďakujem veľmi pekne kolega Falka a teraz kolega Majorino, jedna minúta. Pandémia mala obrovské dopady na naše životy, ale nezasiahla každého rovnakým spôsobom. Extrémne poukázala na podmienky života tých, ktorí pracujú na okraji. Podmienky, v ktorých žijú tisícky sezónnych a migrujúcich pracovníkov, najmä v poľnohospodárstve, tieto podmienky sú neakceptovateľné. E, majú žobrácké platy, sú vykorisťovaní, nemajú pracovné časy, e, nechráni sa ich zdravie a tak ďalej. Často sú to neviditeľní otroci, ktorí e, pracujú nádeníckou prácou, ako tu už bolo spomenuté. A preto potrebujeme rýchlejšie opatrenia, rozhodnejšie opatrenia. Musíme zaobchádzať so všetkými rovnako, máme rovnosť práce zakotvenú a toto musí byť aplikované aj vo vnútroštátnom práve. Musíme realizovať e, efektívne kontroly, či už podmienok, v ktorých žijú a pracujú títo pracovníci, ale musíme takisto ehm, ehm, kontrolovať podmienky zadávania zákaziek, e, pretože tu sa jedná častokrát o sociálny dumping. Práve tu vz... Ďakujem veľmi pekne kolega Majorino. A teraz kolegyňa Konte jednu minútu. Musíme začať počúvať, počúvať e, všetko, čo nám hovoria naši sezónni a cezhraniční pracovníci keď odkladáme um, regularizáciu týchto pracovníkov, robíme chybu. Taliansko už začalo na tom pracovať. Um, musíme dať prednosť nezamestnaným občanom, ktorých zasiahla kríza. Musíme um, zaviesť možno nejaký systém voucherov, aby e, sme mohli e, takto znížiť napríklad daňové zaťaženie. A tu hovorím aj o tých, ktorí e, pracujú iba sezóne, je to ich celý príjem, ehm, ale tam patria napríklad aj takí ako inštruktori lyžovania, alebo napríklad plavčíci, alebo ľudia pracujúci v hoteloch. Ehm, upratovačky. Aj všetci títo by mali mať dôstojné ehm, pracovné podmienky a každý členský štát ich musí regulovať. Iba takto dáme konkrétnu perspektívu eh, týmto ľuďom, že sa kríza raz skončí. Ďakujem pekne kolegyni Konte a teraz kolega Sagarc. Vážený pán predseda, vážená kolegyne, kolegovia, kríza COVID práve postavila pred veľké výzvy, výzvy najmä ľudí, ktorí cestujú za svojou prácou a práve v mojom regióne je to veľmi komplikované, pretože Burgenlandsko, odkiaľ pochádzam, leží na takejto hranici a my sme tam veľmi dobre nažívali a vedeli sme, že títo pracovníci sú mobilní. Takže my sme to naozaj veľmi pocítili, najmä v oblasti oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva. A preto je dôležité, aby sme e, týmto sezonálnym pracovníkom vyslali jasný signál, signál, že si ich vážime. A myslím si, že je to veľmi dôležité, pretože mnohí ľudia dostali strašný strach, e, keď sa, za, keď sa zavreli hranice a tí ľudia rozmýšľali nad tým, e, kde mám ostať doma alebo na pracovisku a preto je dôležité, aby parlament vyslal takýto jasný signál. Ďakujem veľmi pekne kolega Sagarc. A teraz minúta kolega Negresku. Vážení kolegovia, vážený pán komisár, spoločná rezolúcia parlamentu je veľmi dôležitá, aby sme sa postarali o zlepšenie podmienok týchto sezónnych pracovníkov a je dôležité, aby sme vyslali signál, že nebudeme trpieť moderné otroctvo. Sú to veľmi dôležité problémy, je tu porušené právo Európskej únie, sociálne právo, pra- pracovné právo a mnohé je v hre, mnohé strácame, mnohé veci sme nemohli dodržiavať kvôli kríze a teraz v tejto rezolúcii sú mnohé dôležité veci pre nás. Vidíme tu veľmi veľa podpisov, ktoré sa nám podarilo pozbierať, avšak tento problém ešte nie je vyriešený. Tento problém vidíme všade, ktorý je všade prítomný. A tiež e, dbáme o to, čo tí ľudia od nás očakávajú. My musíme zasiahnuť, keď boli porušené práva rumúnskych pracovníkov. Ďakujem veľmi pekne kolega Negresku a teraz kolegyňa Sardone. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán predsedajúci. My tu teraz hovoríme o sezónnych pracovníkoch v kríze COVID a o hraniciach. Povedzme si pravdu, čo sa stalo v Taliansku v tomto období krízy tisícky nelegálnych migrantov opäť prišlo na naše pobrežia, takže mm, to riadenie hraníc veľmi dobre nefunguje. A e, neaplikovala sa nejaká karanténa a e, títo ľudia dostali, tak povediac, možnosť sa presunúť trajektami e, do podmienok e, veľkého pohodlia príjmali sa ad hoc opatrenia pre prijatie týchto migrantov u nás, ale nedošlo napríklad k relokácii migrantov. A s ospravedlním, že e, tu máme krízu, sa tu vytvorilo akési sanatórium e, pre e, ľudí, ktorí pracujú v polnohospodárstve. Čiže Európa a Taliansko absolútne zlyhali. Ďakujem. Sardone. Ďakujem pekne kolegyňa Sardone a teraz kolega Ľučen. Ďakujem pekne, pán predseda. Nušia kríza COVID-19 ukázalo, koľko sezónnych, alebo ako sú sezónni zamestnanci dôležití na zaistenie potravín pre cel, celú Európsku úniu. Títo si zasluhujú samozrejme naša rešpekt a našu pomoc. Ďakujem pekne. A, mm, a spravodajcom a že poukázali na to, aká je situácia. No a čo sa týka cezhraničných zamestnancov, eh, tak eh, v mojom regióne veľmi eh, veľa ľudí pracuje za hranicami a treba hovoriť o tejto kríze. Je tu veľa problémov na hraniciach. My sme chceli vytvoriť nejaký eh, pracovný pas eh, v rámci Európskej únie a pas zraničných zamestnancov, aby im to uľahčilo eh, prekračovanie hraníc a mm, sa mohli mm, zorganizovať, aby sme mohli dať nejaký pas s 5 hviezdičkami, 5 hviezdičkovi, cezhraničným pracovníkom v zdravotníctve napríklad, tak aby každý mohol vykonávať svoju prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Ľudchen. A teraz kolega Kohút, jedna minúta. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážení kolegovia. Ja som tu už hovoril o potrebe ochraňovania týchto sezónnych pracovníkov a táto rezolúcia je veľmi dôležitá pre ochranu pracovníkov sezónnych, ale aj cezhraničných. A ja som bol jeden z nich, myslím si, že e, temer 5 rokov. A čo je dôležité, aby sme e, to podporili konkrétnymi akciami v členských štátoch, legis- e, legislatívnymi a nelegislatívnymi akciami a aby tu boli naozaj poskytnuté dôležité informácie. Musíme pomáhať týmto praco- sezónnych pr- pracovníkom Sliesku a my sme týmto ľuďom chceli chceli pomáhať, ale neboli tam tí praví ľudia. Títo ľudia neboli dobre e, informovaní a verejné orgány tam neboli, keď tam mali byť. Toto je ľudské právo a preto ho musíme dodržiavať. Ďakujem pekne, kolega Kohut. A teraz za komisiu pán Nikolás, komisár e, Schmidt. Vážený pán predseda, poslankyňa a poslanci, my sme dnes po obede hovorili o veľmi dôležitej téme, No a téme, ktorá je v samej podstate a v jadre Európskej únie, a to je slobodný pohyb zamestnancov. Je to e, veľmi veľký výdobytok, ale rovnako je to aj veľmi veľká zodpovednosť. My, bohužiaľ, vo svetle súčasnej krízy musíme konštatovať, že by sme mali zistiť e, slobodný pohyb, ale situácia je neakceptovateľná. E, podmienky práce nie sú dôstojné, podmienky, e, životné podmienky, bývanie je neakceptovateľné v niektorých prípadoch. No a táto rozprava nám pomôže rýchlejšie sa venovať a vyriešiť tento problém. Nie je, alebo my nechceme zrušiť smernicu o vysielaní zamestnancov, pretože ak by sa aplikovala táto smernica, tak eh, by sme túto škandaloznú situáciu nemali. No a rovnako problém nevyvoláva právna situácia, je to spôsob uplatňovania a je to tá skutočnosť, že eh, absentujú kontroly alebo sú nedostatočné. No a preto si myslím, eh, že je to výzva pre všetkých, ja som iste pre zamestnávateľov pre členské štáty, aby uplatňovali právo, aby e, uplatňovali európske princípy. A myslím, že ak sa nám to podarí urobiť, tak dosiahneme pokrok a my zaistíme dôstojný život pre všetkých zamestnancov, ktorí si to zaslúžia. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a na záver rozpravy slovo dostáva ešte raz pani ministerka Brniac v mene e, rady. Ďakujem pekne. Vážené poslankyne, poslanci, na záver by som chcela zdôrazniť podporu rady ohľadom slobody pohybu sezónnych a cezhraničných zamestnancov, ale dovolte mi zopakovať podmienky podporu, ktoré sú bezpečné pracovné prostredie, sociálne zabezpečenie, sociálna ochrana a rovnaké zaobchádzanie so všetkých zamestnancami. Nuž no, členské štáty sú ochotné ďalej hovoriť o tejto otázke spolu s Európskym parlamentom a Európskou komisiou chceme hľadať najlepšie riešenie týchto víziev, ktoré spôsobila kríza COVID-19. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani ministerka Brňáca. To, ak tomu správne rozumiem, bolo vaše posledné vystúpenie v rámci chorvátskeho predsedníctva rady. Ja ďakujem veľmi pekne za vašu neustálu účasť. Želám vám osobne všetko najlepšie a dúfam, že sa nám podarí občas sa ešte stretnúť. Ďakujem pekne. Rozpráva je týmto ukončená, hlasovanie sa uskutoční zajtra a do 18.15 je teraz prerušené zasadnutie.